So dear colleagues, welcome. Takže kolegovia, dovolte, aby som vás privítal na tomto rokovaní eh, ekon, ekonomického aspektu našej konferencie. Nebudem opakovať veľa úvodných slov, už som tak spravil, takže poďme rovno k veci. Všetci poznáme pravidla, tie sú rovnaké, teda viete, ako sa prihlásiť o slova podobne. Máme dnes dve témy. Pokúsime sa venovať rovnako veľa času na každú z nich. Zdaňovanie, boj proti praniu špinavých peňazí a banková únia. Takže začneme časťou dane a boj proti praniu špinavých peňazí. To je naozaj jedna z hlavných tém, veľkých priorít nášho výboru Európskeho parlamentu. A takisto máme špecializovaný výbor, volá sa Tax 3, máme číslo 1 a podpredseda Peter Ježek vám určite povie, čo robíme v tejto veci aj v oblasti špecializovaných vyšetrovaní a takých e, e, výborov pre vyšetrovanie Eh, finančnej trestnej činnosti. Čo sa týka legislatívy, spravili sme toho veľa, aj to spolorozhodovanie, spravili sme ALM 4 a ALM 5 v rámci boja proti praní špinavých peňazí, to je veľmi užitočné. A teraz máme globálne pravidlá mm, na tému skutočného vlastníka asi na lepšej úrovni na svete. Takisto bojuj, sme, e, riešime v trialogu e, posilnenie e, mandátu EBA v oblasti <clears throat> prania špinavých peňazí a čo sa týka ďalších daňových vecí, tam žiaľ, ako viete, mm, na rade sa rozhoduje jednomyselne a my, s nami sa len konzultuje Žiaľ, a máme na to jednoznačné názory. Pre všetkým na CCCTB zdaňovanie digitálneho hospodárstva máme spravodajcov a tí vám povedia viac o našich názorov na túto tému. Takže to je asi všetko z mojej strany na úvod a dovolte, aby som odovzdal slovo jednému z mojich spolupredsedov, pán Janku z rumunského parlamentu. Pán Julianko, nech sa páči, ďakujem pekne. Vážení kolegovia priatelia, mi veľkou cťou spolu predsedať e, tomuto rokovaniu a dovolte povedať, že to je asi najprovokatívnejšie e, rokovanie. Všetci z nás si uvedomujeme, že starý vývoj sveta nemôže pokračovať, jednoducho nie je udržateľný. Čelíme tvrdým výzvam, ak by sme ich chceli zadefinovať, tak sú to také tri hlavné kategórie. Bezpečnosť, klimatické zmeny, sociálna nerovnosť. Takže uvedomujeme si, že žijeme vo veľmi zložitom, nekonečne zložitom systéme, kde rovnováha je veľmi citlivá a mnoho faktorov ovplyvňuje túto rovnováhu. Väčšina z nich sú objektívne faktory, ako regionálne konflikty, či cena ropy, terorizmus, ale sú a tu je určité subjektívne aspekty, ktoré máme dnes na stole. A ja by som chcel trošku zmeniť náš postoj a postupovať priamo, pragmaticky a realisticky v našich dnešných rokovaniach. Viete, ja so, už viac ako dve desaťročia sa zaoberám týmto javom a uvedomil som si, že je tu paradox. Paradox, ktorý v tom zmysle, že aj tí najúspešnejší, čím úspešnejší je nejaký vývoj, tým menej efektívne vyzerá tento vývoj. Ako je to možné? A ja som sa dopracovala k definícii. Address you and I th- ktorú vám odprezentujem a poprosím vás, aby ste sa nad ňou zamysleli. Moja definícia hovorí pranie špinavých peňazí, daňové podvody a vyhýbanie sa daňovej povinnosti, neplatenie daní sú koordináty sveta, ktorý potrebuje viac reality. A dnes vo svete, keď peniaze a bohatstvo, zdá sa, ako by definovali človeka. Moralita, morálnosť bola zahodená a daňové podvody a pranie špenových peňazí budú naďalej prejavom tejto špinavej morálky. Vieme, je tu známy text, ktorý hovorí, že e, ľudia budú viac a viac klamaní, e, budú ničiť seba a ničiť ostatných. Ako môžeme teda vysvetliť ja ako LuxLeaks, SwissLeaks, Panama Papers a ďalšie, bez toho, aby sme analyzovali dôvody straty morálnych hodnot našej spoločnosti. E, na predchádzajúcom rokovaní sme počuli že je množstvo vízie v oblasti sociálnych ukazovateľov, zamestnan- kritérií zamestnanosti a problémov finančných rizik a kondicionalit. Ale určití aktéry sú znútra našej rodiny, nadnárodné spoločnosti, banky, finančné systémy, finanční poradcovia. Tí každý rok ovplyvňujú situáciu. Keď sa pozrieme iba na nadnárodné spoločnosti, 60 miliard jednoducho zmizlo za posledný rok. Takže ako môžeme zvládnuť všetky tieto výzvy? Možno uh, sa môžeme venovať len nejakej časti z nich. Ja sa teda pokúsim ukončiť tento úvod. Chcel som byť trošku provokatívny a poprosím spolupredsedajúceho, aby pokračoval so svojím úvodným vystúpením. Ďakujem pekne za veľmi dôležité vyjadrenie. A teraz dostáva slova Peter Ježek, eh, predseda výboru eh, Dane 3, tax 3. Ďakujem, Roberto. Príjemné popoludne, kolegovia. Ako viete, a počuli sme v oblasti daní a prania špinových peňazí eh, prebiehajú rýchlým a stabilným tempom stále nové a škandály. A Mm, mm, mnoho krajín, aj finančných inštitúcií bolo tých škandálov zakomponovaných. Vypočutia nášho špeciálneho výboru a misie, ktoré organizujeme, e, naďalej objavujú nekorektné praktiky, ale aj systémové nedostatky a e, ohraničené možnosti aktuálneho rámca boja proti praniu špinavých peňazí v EÚ a boja proti vyhýbaniu sa daní a mm, neplateniu daní. E, práca ekonu a ekon sa navzájom posilňujú, hľadáme spoločný spôsob, ako sformovať legislatívny svet. E, posledné dve revízie e, smernice boja proti praniu špinavých peňazí, ktorých som sa zúčastnil, musím, e, si uvedomujem si, že vždy Európsky parlament chcel presadiť silnejšie opatrenia na boj proti e, financovaniu terorizmu a praniu špinavých peňazí a viacero členských štátov bolo proti, spomaloval tento proces. A preto náš legislatívny pokrok je iba taký postupný, do určitej miery poháňaní veľkými škandálmi. Navyše implementácia a presadzovanie smernice boja proti praniu špinavých peňazí e, je rozdielná na úrovni rôznych členských štátov a to vyvoláva obavy. A preto vítam to, že dnes máme túto výmenu názorov s národnými parlamentmi na túto tému. Navyše je dôležité aj to, aby sme pokročili v oblasti zdaňovania digitálneho sveta, pretože aktuálne daňové pravidlá nepodchytávajú správne nové podnikateľské modely, pre všetkým tie na internete a na jednotnom trhu toto jednoducho nie je korektné. E, širšie povedané, korektnejšie zdaňovanie vo všeobecnosti je jeden z aspektov, e, E, rozšírenia výhod globalizácie čo najviac ako sa dá. A opäť e, zdá sa, že členské štáty nechcú, nedokážu sa dohodnúť na spoločných riešeniach. Kolegovia, táto diskusia je veľmi relevantná. E, náš špeciálny výbor pre danie schváli záverečnú správu budúci týždeň, výbor TAX 3. A preto som rád, že je tu pán Jepe Kofot, jeden zo spoluspravodajcov e, vo výbore TAX 3, ktorý nám predstaví hlavné zistenia a odporúčania e, nášho výboru v tejto oblasti. Navyše som veľmi rád, že môžem privítať pána Valera Mutariera, riaditeľa pre, pre priame dane z generaliteľstva Taxud z Európskej komisie, ktorý e, povie niečo o minulých a aktuálnych iniciatívach komisie v tejto oblasti. Takže pán Mutalie, pán generál riaditeľ, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Vážení spolu predsedovia, dámy a páni, poslanci, poslankyne. Som veľmi rád, že môžem byť dnes s vami. A rád by som sa na úvod poďakoval parlamentu, Európskemu parlamentu za e, našu podporu počas celého legislatívneho obdobia. Mali sme pravidelné kontakty debaty, vymieniali sme si naše názory s výborom EKON aj počas špeciálnych vyšetrovaní e, tzv. panamských papierov. E, ako už spovedal pán podpredseda, e, spolupracovali sme aj na to, aby sme našli spravedlivejšie zdaňovanie. Tento dialog sa pre, e, rozširuje aj na národné parlamenty počas takých dní, ako sú tieto, počas našich návštev v jednotlivých hlavných mestách. Pre komisie je dôležitý takýto dialog. Nielen, aby sme vysvetlovali naše návrhy, ale aby sme si mohli vypočuť e, názory poslancov, ktoré sú v teréne bližšie realite jednotlivých členských štátov. Od začiatku mandátu tejto Junckerovej komisie pán komisár Moskoviči e, daňovú spravodlivosť dal na popredné miesto Európskej agendy. Nám sa podarilo schváliť 14 návrhov, z toho 8 určených na boj proti podvodom a daňovej optimalizácii napriek e, e, tým ťažkostiam, ktorú prináša jednomyselnosť hlasovania. Boj proti podvodom, daňovej optimizácii a nastavenie daňovej spravodlivosti v Európskej únie, e, to celé stojí na troch pilieroch. Prvý, to je daňová transparentnosť. E, zrušili sme daňové, e, bankové tajomstvo v Európskej únie a zgeneralizovali sme automatickú výmenu informácií medzi členskými štátmi. Dnes e, daňové správy si automaticky vymieňajú informácie, ktoré sú nutné o bankových účtoch, o daňových dohodách medzi štátmi a podnikmi, o daniach, ktoré platia podniky v štátoch a pod, o, o, o daňovej optimalizácii Eh, je veľmi dôležité, aby táto legislatíva bola teraz korektne transponovaná a uplatňovaná v členských štátoch, tak aby priniesla všetky eh, výhody, ktoré má priniesť. Eh, ak bude mať lepšie informácie, tak každý členský štát môže teraz uplatňovať skutočnú daňovú voľbu a uplatňovajú na všetkých svojich občanov. Daňová transparentnosť ide aj cez posilnenú spoluprácu s tretími štátmi o ich konkrétnych daňových praktikách E, frontálne sa pasujeme s týmto problémom. Máme európsky zoznam nespolupracujúcich jurisdikcií, ktorý sme zavedli koncom roku 2017, a ktorý ministri financí budú revedovať budúci mesiac. Toto je druhý pilier našej činnosti. Je nutné posilniť spol- daňovú spoluprácu E, na medzinárodnej úrovni, teda dajú spoluprácu na medzinárodnej úrovni. Tu máme úzkú spoluprácu s OECD, pretože normy, ktoré pripravuje OECD, majú byť efektívne ak majú byť efektívne, tak musia mať veľké zemepisné pokrytie, len tak môžu zabezpečiť spravodlivé podmienky pre všetkých. A teda to sú tie isté normy, ktoré v roku 2017 Európska únia uplatnila e, v rámci boja proti agresívnej daňovému plánovaniu. Dnes na základe našich návrhov z marca minulého roka spolupracujeme s OECD a revidujeme e, pravidlá ohľadom pridelovania zisku nadnárodných spoločností a zdaňovania zisku v digitálnom svete. Tretí pilier našich aktivít to je modernizácia európskych daňových pravidiel. Základná časť tejto modernizácie sa týka e, DPH Eh, eh, je to náš návrh definitívneho režimu, ktorý zabezpečí bojovať proti podvodom v EÚ. Na druhej strane je tu spoločný eh, daňový základ právnických subjektov. To je téma, o ktorom vám spravodajca asi za chvíľku povie niečo viac, ale ktoré umožní podnikom jednoducho lepšie fungovať na jednotnom trhu. A tretím príkladom je návrh zaviesť v Európe čiastočnú daň E, ohľadom digitálneho zisku. E, už niekoľko mesiacov e, sa o týchto návrhoch diskutuje na rade a nedosiahol sa nejaký veľký pokrok, čo svedčí o tom, aké obmedzenia aké obmedzenia prináša to, že musíme fungovať na rade a schvalovať veci jednomyselne. V tejto súvislosti komisia sa snažila bojovať proti nej a chcela začať diskusiu o tom, že by sa aj v oblasti daní Eh, hovorilo, eh, rozhodovalo eh, kvalifikovanou väčšinou daňové otázky by boli takto riešené a urýchlili by sa tie témy, ktoré sú nutné pre dobré fungovanie trhu a pre boj proti daňovým únikom. Samozrejme, chceme zachovať právo národných parlamentov, pretože zmluva vám to zaručuje a v vašich hlavných mestách vás e, pozývam, vyzývam k tomu, aby ste diskutovali na túto tému, aby sme čo najskôr mali názory rôznych aktérov v členských štátoch a mohli pokročiť ďalej, dámy a páni. Ja vám ďakujem za pozornosť a som k dispozícii, ak máte nejaké otázky. Ďakujem pekne a Teraz vrátim predsedanie Robertovi, predsedu výboru Ekon. Ďakujem pekne. Máme tu teraz e, spravodajcu Paradariusa Rozatio za EPP, spravodajcu za jednu správu e, vo výbore. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, dámy a páni, drahé kolegyne z národných parlamentov. Ja by som v prvom rade chcel na úvod povedať jednu politickú záležitosť. Ehm, tento parlament e, svoju povinnosť odhalovať podvody v daňovej oblasti a e, pranie špinových peňazí zobral veľmi, veľmi vážne. Proti tejto praxi bojujeme od začiatku svojho mandátu. Je to teda jedna z hlavných politických priorít tohto parlamentu. A konzistentne podporujeme rôzne legislatívne návrhy, ktoré prichádzajú z Európskej komisie. Ako bolo spomenuté, schválili sme niekoľko aktov, ktoré um, vytvárajú systém uh, vytvárania správ za jednotlivé krajiny v daňových uh, otázkach, v daňových oblastiach alebo v oblastiach daňových podvodov. Teda zavádzame periodické vykazovanie. Takisto sme podporili legislatívne akty, ktoré prehlbili administratívnu spoluprácu medzi členskými štátmi v daňových záležitostiach a veľmi aktívne vystupujeme aj pri implementácii legislatívy, ktorá bojuje proti legalizácii e, príjmov stresnej činnosti a financovania terorizmu. Toto za uplynulých 7 rokov. Aj keď napriek všetkej tejto aktivite treba uznať, že v tejto oblasti stále sú nedostatky a práca tých rôznych výborov tu v parlamente ukazuje, že sú nedostatky, diery, zadné vrátka v systémoch a osobitne systém e, boja proti legalizácii príjmov stresnej činnosti tu v Európskom parlamente nefunguje dobre. Dá sa povedať, že je to systém, ktorý e, závisí od toho, čo reálne zistíme. E, teda spomínal, pa, pan, e, predseda spomínal Panama Papers, Paradise Papers, LuxLeaks, Comex škandál a mnoho ďalších. Teda ukazuje sa, že napriek snahám, ktoré tu v Európskej únii podnikáme, systém stále umožňuje obrovské vyhýbanie sa daniam, podvody daňové a, a súvisiacu kriminalitu. A jedna zo špecifických oblastí, v ktorej sme zistili, že zdanenie napríklad nie je spravodlivé a nie je veľmi účinné, je poskytovanie digitálnych služieb. Digitálne služby to je relatívne nový jav, nový fenomén a nie je dostatočne e, pokrytý existujúcou daňovou legislatívou. A to preto, lebo globalizácia a rýchle technologické zmeny otvorili mnoho spôsobov, ako sa vyhýbať dania v digitálnom sektore. Ale nie len to. Ak sa pozrieme na e, oblasť DPH v Európskej únii, tak e, vidíme, že je priestor a je veľa možností vyhýbať sa e, tomuto typu dane. Ale zdanenie digitálnej oblasti tu sú ešte ďalšie výzvy oproti iným oblastiam, iným sektorom a obvyklým spôsobom v stanovaní alebo v, vo formulovaní daňových systémov je zdaňovanie príjmov spoločnosti, respektíve ziskov právnických osôb na základe miesta ich e, založenia alebo usadenia, lenže tieto digitálne spoločnosti nemajú nejakú, nejaké jedno miesto svojho založenia. Poskytujú digitálne služby v digitálnom priestore, ktorý nemá hranica. Preto komisia vypracovala návrh e, spočívajúci na myšlienke, že ak chceme pokryť aj takéto príjmy, respektíve zdaneť ich, tak e, musíme zabezpečiť, aby ehm, spravodlivá časť, e, primeraná časť týchto príjmov ich plynula do štátnych rozpočtov, je potrebné zaviesť nejaký spôsob zdanenia práve tejto digitálnej oblasti. Toto zodpovedá súčasnej praxi, kde internetová spoločnosť, ktorá má, dáme tomu servery v tretej krajine, poskytuje služby v Európskej únii bez toho, aby fyzicky tu bola prítomná, aby tu mala nejakú prevádzkareň, ale zároveň predáva tieto digitálne služby a tým pádom e, berie peniaze od európskych klientov. Tá hodnota teda vzniká v Európe, e, ide z vreciek európskych občanov a tento názor, ktorý mimochodom zdieľa komisia, rada, parlament a samozrejme OECD, e, vedie k tomu, že tu je vlastne diera, ktorú treba zaplatať. A preto komisia prišla s dvomi návrhmi na legislatívne kroky. A ja by som chcel stručne e, zhrnúť jeden krok, alebo teda jeden tento návrh, pre ktorý ja som spravodajcom. Ide o návrh vytvoriť e, digitálnu prítomnosť, teda zaviesť určitý pojem e, digitálnej prítomnosti alebo prevažnej digitálnej prítomnosti v členskom štáte, ktorá by vyplývala z hodnoty digitálnych služieb, e, za ktoré reálne boli spoločnosťou inkasované prostriedky, peniaze v členskom štáte a na základe tejto digitálnej prítomnosti by sa potom distribuovalo zdanenie do jednotlivých členských štátov. Komisia teda navrhuje jasné a transparentné kritéria, ako merať túto e, signifikantnú digitálnu prítomnosť a tie kritéria tie zahrania napríklad počet registrovaných užívateľov v danom členskom štáte, množstvo e, firiem a objem e, príjmov inkasovaných za predaj digitálne, týchto digitálnych služieb spoločnosťou. A Ehm, následne sa vypočítajú príjmy, ktoré ten výpočet ten prebieha na základe určitej funkčnej analýzy, kde sa stanovujú určité transferové ceny a pridelujú sa ehm, alebo rozdeľuje sa zisk na jednotlivé produkčné centrá. Na základe tohoto sa ehm, vypočíta daňový základ. Nepôjde o novú daň, ide o zdanenie ziskov právnických osôb, len my Doteraz sme tieto zisky nevideli. Tie firmy jednoducho ich nemuseli nahlásiť, respektíve neexistoval právny základ preto, ako ich zdaniť v Európskej únii. A my sme získali podporu tohto návrhu z našich skúseností, jednomyselnosť v daňových otázkach na rade je základný princíp, takže by sme chceli, aby ste požiadali e, vašich kolegov v parlamente o podporu, tak aby na rade mohol byť e, e, zaujatý jasný postoj k, tej, k tejto praxi vyhýbania sa daní tak, aby v Európskej únii, aj samozrejme v členských štátoch, neunikali tieto daňové príjmy um, viazané k obratu z, daňový, z, z digitálnych služieb. Práve naopak, um, členské štáty by mali požívať aj túto daň zo služieb, za ktoré platia ich občania a ich právnické osoby. Ďakujem veľmi pekne. Teraz sa náš spoluspravodajca k záverečnej správe výboru tak strie Pekofode za skupinu SAD. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som tiež chcel privítať našich kolegov z eh, národných parlamentov. Som rád, že tu ste. Ako iste viete, výbanie sa daňa a daňové podvody sú obrovský problém v Európe. Odhady e, idú až do úrovne 1 bilióna eur ročne. Mandát osobitného výboru pre finančné zločiny e, výbanie sa daňam a daňové podvody bol schválený v e, marci 2018, je to jednoročný mandát. Tento osobitný výbor rozvíja činnosť dvoch ďalších osobitných výborov a jedného výboru pre vypočutia, ktoré sa tiež zaoberali daňovými podvodmi a finančnou kriminalitou. Práce začali, ako iste viete, škandálom LuxLeaks v roku 2014 E, ešte za, alebo už za volebného obdobia tohto parlamentu, kde sa ukázalo, že niektoré členské štáty e, nadnárodným korporáciám poskytujú zvýhodne daňové režimy, čím e, prakticky približujú ich zdanenie, účinné zdanenie k nule. A toto ide na úkor členských štátov s vyšším zdanením, vyššou mierou zdanenia, ale zároveň išlo o dohody tajné aj v štátoch, kde obvyklá miera zdanenia právnických osôb je relatívne vysoká. A tu e, došlo k tomu, že e, začala spolupracovať komisia, rada a parlament a tento škandál Laxlík už nie je teraz možný, pretože členské štáty musia e, voči ostatným členským štátom zverejňovať tieto prípadné dohody. Zároveň Panama Papers Paradise Papers, Pilatus Bank, LBMB Bank, eh, Swissleaks a tak ďalej. Mnoho, ďalš- mnoho ďalších mm, problémov, takýchto systémov, schém sa vynorilo, kde eh, nemá zmysel každú jednu riešiť individuálne, ale treba prísť nejakým záverom a tie sú podľa nás relevantné aj pre národných poslancov. V prvom rade, členské štáty nespolupracujú dosť rýchlo, dosť systematicky a dosť dobre eh, od Luxleak po Comex, od eh, Panama Papers po Detske Bank sme videli, že eh, orgány členských štátov jednoducho nedokážu spolupracovať. Dobre, a to stojí členské štáty miliardy eur v ušlých daniach a iných daňových zločinoch. Comex škandál napríklad. Tu išlo o krádež minimálne 55 miliard eur eh, daňových poplatníkov. To sú peniaze, ktoré už boli vyplatené vo forme daní. V roku 2012 nemecké orgány skonfiškovali tzv. hlavný plán, ktorý ukazoval, ako viacero členských štátov e, malo byť týmito páchateľmi využitých a e, napriek tomu tieto členské štáty neboli varované a tento podvod pokračoval mnohé roky. Aj moja vlastná krajina sa zaslúžila, Detske Bank e, preprala až 2 miliardy eur v Estonsku. A tu dánske a estonské e, orgány pre dohľad e, mali spor e, o kompetencie a tým pádom sa veci neriešili tak efektívne, ako sa mali. Tu bol dôvodom aj, bola, ne, bol, bol, bola dôvodom nejasná interpretácia predpisov, ale E, ide o nedostatok v princípe spolupráce a ako iste viete, e, boj proti praniu špinavých peňazí sa rieši formou smerníc, nie nariadení a tým pádom každý členský štát si môže túto problematiku vo svojej legislatíve upraviť svojím spôsobom. Čiže hoci máme jednotný trh, voľný obeh kapitálu, máme rôzne systémy dohľadu nad bankami, kapitálom a e, pohybom tohto kapitála, čo veľmi komplikuje ten systém a vzniká možnosť dier a zadných vrátok a možnosti ktorými môžu zločinci tieto systémy zneužívať. To nie je len praktický administratívny problém, je to, a my sme vlastne prišli k tomuto záveru, ide o porušovanie zmluv, a to najmä zmluvy, ktorá zavezuje členské štáty, aby spolupracovali lojálne a úprimne. Poďalšie, požiadavky utajenia a jednomyselnosti rada naďalej zostáva prekážkou akékoľvek reforme pravidel, ktoré by bojovali proti výbaniu sa daňam. Zoberme si tie, e, tú tzv. smernicu o daňových rajoch, keď bola navrhnutá v roku 1998, pardon, 89, trvalo niekoľko desaťročí, kým bola reálne schválená, potom už bola zastaraná a tak bola hneď aj zrušená hneď nasledujúci rok a išlo práve, alebo tá prekážka bola práve tá podmienka jednomyselného alebo hlasovania všetkými hlasmi, jednomyselného hlasovania na rade. Tu e, Ide o záležitosť, ktorá nás, nám škodí a práve tá kombinácia utajovania a jednomyselnosti na rade umožňuje e, členským štátom si takéto privilegia uchovávať e, napriek tomu, že Európska únia má e, ombudsmana a takéto veci. Takže tu väčšina vecí, o ktorých hovoríme na našej skupine alebo na týchto našich špecializovaných skupinách, E, viedla k tomu, že sme, že apelujeme na radu, na, aby zvýšila transparentnosť, aby sa prehodnotil systém hlasovania o týchto otázkach. Toto je veľmi dôležité e, z hľadiska skrutínia parlamentu, teda kontroly vládnej moci zo strany parlamentov, aj Európskeho parlamentu. Takže ak môžem niečo odporučiť e, kolegyňam a kolegom z národných parlamentov, a ja sám som bol poslancom Dánskeho parlamentu od 98. do 2004. tak som tak by som chcel povedať, že treba sledovať, čo vláda robí na rade, na pracovných skupinách rady a e, tlačte, e, stúpate vláde na pety, pretože tu utekajú obrovské peniaze. A my v osobitnom výbore pripravujeme konečnú správu, bude sa o nej hlasovať vo februári na výbore v stredu a E, potom neskôr naplňami mm, konštatujeme, že napriek výraznému zlepšeniu v Európskej únie a v členských štátoch e, systém neumožňuje efektívne odhalovanie a stíhanie cezhraničnej finančnej kriminality a e, štáty sú, pardon, prípady sú príliš často odhalované, avšak nie orgánmi členských štátov, ale, ale ľuďmi, ktorí na ne upozorňujú, novinármi alebo dokonca cudzími orgánmi. A toto treba naozaj zmeniť, ak chceme chrániť členské štáty a ich e, daňové príjmy a, e, a ak chceme zabrániť e, kriminalite v tejto daňovej oblasti na úrovni Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Kolego Kofo, teraz dávam slovo pánovi Hansovi Michalbachovi, ktorý je členom výboru pre financie za, alebo teda z nemeckého Bundestagu, za skupinu EPP. No, Vážený pán predsedajúci, kolegovia a kolegyne, daňové úniky je takisto aj vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, boj proti praniu špinavých peňazí, zdaňovanie digitálneho hospodárstva. To nás zamestnáva aj na úrovni národných parlamentov. Pokiaľ ide o výbor pre financie v Bundestagu, môžem povedať, že my v týchto oblastiach sme už veľa vecí poriešili, hoci si uvedomujeme, že Nemecko je silným centrom hospodárským a vlastne aj medzinárodné pranie špinavých peňazí ako keby lákala táto krajina. Máme tu viac ako 30 tisíc prípadov podozrenia, ktoré sme za rok zaznamenali a tieto sa intenzívne cez náš nový úrad eh, sledujú. Pranie špinavých peňazí je pre všetky krajiny v Európskej únii vážnym, vážnou hrozbou, hrozbou našich demokratických princípov, pretože v podstate čo je za tým? Je to ako keby taký nádor organizovanej kriminality, pranie špinavých peňazí a organizovaná kriminalita, boj proti týmto fenoménom, to treba vnímať ako jednotu, ako jednu vec a pokiaľ ide o tie stále zmeny a Takisto pokiaľ ide o kapacitu vynaliezavosti tých páchateľov, treba aj v budúcnosti možno ešte možno v budúcnosti treba viac proti tomu bojovať ako doposiaľ. Máme tu smernicu patričnú na Európskej únii, teraz už je teda piata, pokiaľ ide o poradie a myslím si, že tá úzka spolupráca patričných orgánov v tejto oblasti je veľmi významná, predovšetkým pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu v Európe. Vážené dámy, vážení páni, ešte v stručnosti sa vyjadrím, pokiaľ ide o tie členské štáty, ktoré my momentálne aj v kontexte diskusie o vyhýbaní sa daňovej povinnosti, pokiaľ ide o tú diskusiu o daňových podvodoch, myslím si, že niektoré členské štáty v minulosti dokonca sa vyhýbali aj národným predpisom a spolupracovali s transnárodnými koncernami a vyrokovali si mimoriadne podmienky, pokiaľ ide o daňové podmienky a to je z viacerých uhlov pohľadu z nášho e, zavrhnutia hodné, je to jednoducho obohacovanie sa voči na úkor ostatných členských štátov. A v tomto kontexte teda vítam tú snahu, aby sme tu mali zjednotenie vymeriavacieho základu pokiaľ ide o dan právnických osôb. Jednot, jednotné daňové sadzby alebo minimálne základy daňové podľa môjho názoru to nevedie k cieľu. A preto vítam, že pokiaľ ide o otázku zdaňovenia digitálneho hospodárstva v Európskej únii, možno by bolo E, možno by bolo dobré nájsť schodnú cestu na to, aby sme mali cieľ nájsť medzinárodné riešenie. My to uprednostňujeme teda v kontexte OECD. A toto sa vlastne už v ostatných prípadoch overilo, napríklad pokiaľ ide o PEPS. A myslím si, že v tomto kontexte by bolo dobré povedať, ak by niektoré členské štáty nášho spoločenstva medzi časom nemali teda začať národné postupy, pretože toto oslabuje európsku pozíciu vo všeobecnosti a aj pokiaľ ide o tú snahu niektorých členských štátov výjsť v ústrety takýmto nadnárodným spoločnostiam, myslím si, že toto v tomto kontexte by malo byť skôr varovaním. Musíme konať spoločne, musíme konať spoločne v Európe, predovšetkým v záujme našich podnikov, ktoré práve v regiónoch mimo metropol zohrávajú dôležitú úlohu, pokiaľ ide o, o obstarávanie a zaobstarávanie služieb, ale aj pokiaľ ide o, o poskytovanie pracovných miest. Takisto aj pokiaľ ide iniciatívu OECD, na túto musíme byť pripravenú, pripravení a, alebo aj ten súčasný návrh zo strany komisie, či tento vedie k cieľu to sa nám zdá zatiaľ otázne. Mali by sme o tomto intenzívne hovoriť. A ešte jednu vec by som na záver chcel povedať. Každá snaha, pokiaľ ide o tú digitálnu daň alebo iný druh dane, či už priamo alebo nepriamo, e, e, inštalovať nejakú daňovú zvrchovanosť na úrovni Bruselu. To jednoducho u nás v Európskej únii z pohľadu Nemecka narazí na odpor, pretože daň je vyjadrením zvrchovanosti a je to vlastne na pleciach každého národného parlamentu, to znamená parlamentu, ktorý je zodpovedný aj za rozpočet danej krajiny. To hovorím preto, že chcem poukázať na tie niektoré pokusy o porušenie jednomyselného postupu. Zrušenie jednomyselného princípu postupu je podľa nášho názoru nie je teda potrebný, pretože už dnes vlastne posilnená spolupráca poskytuje dostatočnú mieru flexibility, pokiaľ ide o finan- daň z finančných transakcií, hovorí sa tu o posilnenej spolupráci a kritika komisie, pokiaľ ide o stanovenie tejto dane na európskej úrovni. Myslím si, že toto by pre nás nebolo akceptovateľné. Mali sme tu v minulosti už smernice, pokiaľ ide o boj proti vyhýbaniu sa daňové povinnosti. Podľa mňa, čo je oveľa dôležitejšie, je to, že by sa mali podporiť snahy komisie a nemali by sme ísť cestou centralizmu. Takýto centralizmus podľa môjho názoru nie je príspevkom k prehlbeniu spoločenstva, ale môže e, zasadiť klid medzi jednotlivé štáty da, Európskej únie. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za e, vaše vyjadrenia, ktoré vy ste všetci zdieľame. E, my samozrejme Ehm, na nešťastie máme tu jednomyselnosť narať, ale teraz by som chcel odovzdať slovo pánovi Jangu. E, drahé kolegyne a kolegovia, e, list, zoznam rečníkov je už uzavretý, takže by som vás chcel veľmi um, slušne poprosiť o to, aby ste dodržiavali e, pridelený rečnícky čas, dve minúty. A predtým, než dám slovo, pardon, máme 5 záujemcov o slovo. Chcete sa tiež prihlásiť do diskusie? Chcete, chceli by ste 3 minúty, aha. No, 2 minúty sú vyhradené na každého, takže... No dobre, som si istý, že ak budete hovoriť pragmaticky a k veci, tak ten čas sa dostanete každopádne. Um, prvou rečničkou je pani Marianne Miko z Estonska. Vážené kolegyne a kolegovia, pranie špinavých peňazí je medzinárodný zločin a preto je dôležité, aby sme aj v Európskej únii mali nejakú legislatívu, e, ktorá bude proti nemu bojovať a ktorá umožní reálny, e, reálne potláčanie. Estonské orgány e, ktoré ukončili aféru Decky Bank, bol, boli príkladom toho, ako možno bojovať proti teda ako, ako niekedy e, medzinárodná spolupráca nefunguje. A, avšak odtedy sme doznali určitý vývoj, naše agentúry sú, sú schopnejšie v potlačení tejto kriminality, ale objavili sa ďalšie rizika, napríklad kryptomeny. A Priebežne sa samozrejme predkladajú návrhy, legislatívne návrhy a rokuje o nich aj parlament, napríklad e, návrh týkajúci sa kryptomien, ale takéto um, návrhy, respektíve legislatíva musí byť spojená s možnosťou monitorovať e, potenciálne zloženými, zločinami. Na ministerstve financí budeme ďalej skúmať rizika a budeme sa zaoberať aj predefinovaním legalizácie príjmu stresnej činnosti, pretože tá medzinárodne platná definícia, ktorá momentálne sa uplatňuje, nám neumožňuje napríklad riešiť také prípady, aké by sme chceli, kde príjmy stresnej e, činnosti odchádzajú do tretej krajiny. My sme ochotní um, diskutovať na úrovni Európskej únie o tom, ako takúto kriminalitu riešiť. E, určite chceme bojovať proti praniu špinových peňazí efektívnejšie. Ďakujem veľmi pekne, pán Janku. Ďalším, ďalším rečníkom je pán Grasimos Palauras z Grécka. Mm, ďakujem veľmi pekne, vážený pán spolupredsedajúci. No, nám tu sa píše, že dostaneme 3 minúty na hovorenie, ale asi vás nepoteším, lebo to mám pripravené na 5 minút. Každopádne sa budem snažiť sústrediť len na záležitosti týkajúce sa vyhýbania sa daňam a daňové podvody. Toto sú veľké škandály spojené, teda, ktoré ovplyvňujú občanov aj únie. Systém e, daní v Európskej únii má mnoho dier a členské štáty keď e, aj sa dozvedia o takomto škandále, tak nič nerobia. Chránia napríklad svoje banky, chránia veľké firmy. A otázka týchto daňových problémov e, sa musí riešiť e, lepšou spoluprácou na úrovni Európskej únie. únie. Potrebujeme lepšie mechanizmy, potrebujeme viac Európy a mali by sme e, sa vrátiť k riešeniam, alebo teda mali by sme zavrnúť riešenia, ktoré sú len na úrovni členských štátov. Škandál Google, Starbucks, Amazon a ostatných firiem, ktoré sa vybajú plateniu daní a, mm, a Comex a kam teda e, tam išlo až o daňové podvody. Tieto stoja stáli doteraz e, verejné pokladnice 55 miliard eur. Toto sú peniaze, ktoré mohli byť investované niekde inde a občania veria Európskej únii a majú pocit, že um, na základe týchto škandálov, že tu rovnosť neplatí, že tí bohatší môžu uh, dane neplatiť. A to napriek tým rôznym uh, pokutám, ktoré doteraz boli uvalené. Ja sa pýtam, pán predseda, prečo Európska únia umožňuje to, aby takéto obrovské daňové podvody e, páchané veľkými firmami proti daňovým poplatníkom a pokladnicám členských štátov naďalej mohli byť páchané. Potrebujeme riešenie, potrebujeme Európsku úniu pre, prehlbiť a potrebujeme spravodlivejšie podmienky boja proti týmto podvodom. E, a mali by sme e, napríklad vytvoriť nejaký európsky systém časného varovania. Toto je dobrý návrh a mali by sme ísť týmto smerom. Takže by sme sa mali snažiť vytvoriť e, inštitúcie európskej spolupráce a kontroly, teda vytvoriť nejaký mechanizmus, ktorým zabránime takým, takémuto vyhýbaniu sa daniam a daňovým podvodom. Treba využiť aj e, uznesenie tohto parlamentu. Pán Gualtieri, ja teraz hovorím osobitne k vám a chcel by som sa spýtať, ak by ste mohli posilniť v zmysle vašich princípov, teda ak by ste mohli načrtnúť nejakú špecifickú cestovnú mapu týmto smerom, to by nám veľmi pomohlo. Ďakujem pekne. Ďakujem, dodržali ste tie 3 minúty. A teraz dáme slovo pani Pervanš Beres. Merci beaucoup et merci à... Ďakujem pekne, ďakujem pekne kolegom z národných parlamentov, ktorí prišli medzi nás. Je to veľmi dôležité venovať sa takýmto témam a vidíme, že sú tu rozdielne názory. Otázka, pokiaľ ide o zvrchovanosť v oblasti fiskálnych politík, sú tu viaceré pohľady, ako sa na to dá pozrieť. Ale ja si spom- pamätám a spomínam, mali sme tu škandály, ktoré sme tu mali nedávno. Pomali, riešili sme to aj na úrovni skupiny Tax 3, pokiaľ ide o Cumex hlavne Vieme, že legislatíva umožnila takéto, takúto deviáciu, bola to národná legislatíva, ktorá bola teda ukotvená v rámci národného rámca, ale dopad presahoval národný rámec. To znamená, myšlienka, že tu je národná suverenita, ktorá nemôže byť zdieľaná na európskej úrovni, sa ako keby obrátila, pretože keď meriame vlastne zdroje takýchto daňových podvodov, vidíme, ako takýto nástroj môže toto nastoliť. Takže ja by som chcela spomenúť tri veci. Prvým je, že mňa prekvapuje to, že častokrát na úrovni členských štátov jednoducho je tu takáto pozícia, myslím tu predovšetkým na tú iniciatívu medzi Francúzskom a Nemeckom, pokiaľ ide o zdaňovanie da, digitálnych daní toto umožnilo zrýchlenie toho procesu prijatia, zatiaľ čo Európska komisia na základe práva iniciatívy predložila užitočný návrh a to sa týka teda zdaňovania spoločnosti. A spolu s niektorými kolegami, poslancami Európskeho parlamentu sme mali teda sen, že budeme môcť sa tomu venovať trochu viac na úrovni spolupráce s vami, s poslancami národných parlamentov na to, aby sme riešili tú koncepciu, ktorá existuje na úrovni rady a táto koncepcia alebo tento koncept je dosť kontraproduktívny v porovnaní, pokiaľ ide o tú zvrchovanosť daňovú v 21. storočí. A posledná vec, ktorú by som chcela povedať, pokiaľ ide o otázku prania špinavých peňazí, myslím, že to je takisto niečo, čo sa nás týka, pokiaľ ide o vyhýbanie sa novej povinnosti. Tu ma jednoducho stále prekvapuje to, že úrady, či už ide o národnú úroveň alebo európsku úroveň, tieto orgány zasahujú európske, pokiaľ ide o vyšetrovanie týchto prípadov a nemôžu využívať údaje, ktoré majú k dispozícii. Myslím, že to je určité zlyhanie, nedostatok, ktorý tu máme v rámci tohto nástroja. A ešte posledná vec, chcela by som sa pripojiť k tomu, že v rámci trialógu sme sa angažovali, pokiaľ ide o ten, o, tú, o ten dohľad a to nám umožňuje lepšie bojovať práve proti praniu špinavých peňazí a je to pod taktovkou eh, Európskej banky. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo Marnings von Rij z Holandska. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Gualtieri, pán spolupredseda. V holandčine hovoríme van, nie van. My sme na to dosť citliví, ale ďakujem pekne. Chcel by som povedať, že Európska únia má skutočne veľké skúsenosti, ktoré nazbierala za ostatné roky, pokiaľ ide o boj proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti daňovým podvodom. A ja si myslím, že jedným z najlepších príkladov bolo, keď OECD prišlo s hĺbkovým programom, kde Európska únia vlastne zareagovala veľmi rýchlo, pokiaľ ide o prebratie tohto projektu z BEPS a, pre, a zo soft zákonov to dali do hard zákonov a takýmto spôsobom vybudovali tú smernicu o boji proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. Ale čo chcem povedať, že potom národné parlamenty to ešte museli implementovať, čo vlastne aj urobili. A potom vlastne v podstate ďalšia otázka, ktorá nastala, že či to bude vôbec fungovať. Takéto navrhové, navrhované pravidlá zo strany legislátora to je jedna vec, ale na druhej strane to, čo je dôležité, je, aby občania nás posúdili na konci na základe tých úspechov, či takéto postupy fungujú alebo nefungujú. A na to, aby všetky tieto komplikované pravidla mohli vôbec fungovať, daňové úrady v jednotlivých členských krajinách potrebujú, potrebujú mať kapacitu na to, aby toto vymáhali, monitorovali to a zároveň, aby spolupracovali v úzkej spolupráci cez hraničným spôsobom a tu mám určité pochybnosti. Ja som veľkým presvedčeným zástancom Európskej únie, ale musíme byť aj realistickí na základe akých cieľov členské krajiny alebo na základe akých cieľov robíme benchmarky a ako si tu chceme pomáhať, pretože nie všade je tá kapacita daňových úradov na úrovni toho, aby sa implementovali všetky tieto pravidlá a druhá vec, pokiaľ ide o výmenu informácií, to je síce pekné, za predpoklad, že sa to dá absorbovať a že sa s tým dá niečo potom aj urobiť. A môže tu byť aj určitý postranný efekt, kde legislátor vlastne si možno nikdy neuvedomoval alebo nechcel, aby to tak dopadlo. Napríklad pozrite sa na daňové predpisy. Zadefinovali sme, čo je daňový predpis a ako výsledok všetkých týchto výmen informácií máme teraz viac alebo menej predpisov a máme väčšiu alebo menšiu transparentnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Marnix van Raj, sú tu e, určité problémy, pokiaľ ide ten zoznam, ktorý tam nezabudnem na vás. Teraz zostane slovo Matias Marisa, ktorý je člen Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Ja sa teším, že sme tu mali tento príspevok zo strany pani Beres a takisto aj správodajcu, ktorý sa venuje daňovým podnik, eh, podvodom a únikom. Je pravda, že fiškálna politika je otázkou národnej zvrchovanosti, ale je takisto pravda, že nie je možné, a vidíme to vlastne v oblasti daňových eh, únikov a podvodov, vidíme, že nie je možné to zvládať bez toho, že by členské štáty nespolupracovali. Takže vidíme, že tu je problém, uznávame, že tu máme problém v tejto oblasti, ale to nestačí. A preto nemôžeme aj naďalej postupovať tak, ako doposiaľ, že budeme sa stále iba ospravedlňovať, že v tejto veci nemôžeme nič urobiť, pretože ide o oblasť, ktorá je dôležitá a občania sú veľmi nespokojní s tým, ako európske inštitúcie na tieto problémy reagujú. Mali sme tu celú paletu jednotlivých výborov, tak z 1, tak z 2, tak z 3. A bude tu aj správa, o ktorej budeme čoskoro hlasovať. Potom sme tu mali aj výbory pán 1, pán 2. Takže máme veľmi dobré poznatky o tom, čo sa deje, o tých praktikách, ale v podstate nič sa nerobí Ide tu obrovskú čiastku peňazí zo zisku, ktoré takýmto spôsobom unikajú a to nám potom chýba v tých našich verejných rozpočtoch. Chýbajú aj vo verejných službách, v investíciách vo všetkých krajinách. Ale túto tému nezvládneme, ak členské krajiny nebudú medzi sebou spolupracovať. Tak krajiny, ako aj orgány, tak nebudeme mať jasné, konkrétne opatrenia na to, aby sme tieto problémy riešili. Ďakujem za príspevky kolegom z národných parlamentov a prosím ich, aby nejako presviečali svoje vlády, aby prestali s tou blokádou na rade, aby sa nám podarilo tieto veci doriešiť. Ďakujem pekne a posledným prihlásením je Timo Haraka z Fínska. Ďakujem pekne za túto veľmi dobrú diskusiu. Skutočne sme hovorili o tých kľúčových problémoch, takže do akej miery je posvetná zvrchovanosť daňová na úrovni členských štátov, keď vidíme, že tie problémy daňové a podvody sú nadnárodného charakteru. Komisia, ako aj viacerí členovia výboru, tax pravdepodobne chcú, aby tieto rozhodnutia fungovali nielen na tom princípe, že tu bude mať jednomyselnosť, ale jednomyselnosť a požiadavka jednomyselnosti je však veľmi dôležitá pre všetky krajiny, ako sme to tu počuli z úst predrečníkov. Počuli sme tu veľmi e, ráznu diskusiu v prospech daňovej zvrchovanosti a rozpočtovej zvrchovanosti. Ako chceme postupovať v týchto otázkach? Možno náš obchod s emisiami by mohol byť dobrým príkladom toho, ako sa takéto cezhraničné fenomény dajú riešiť, kde vlastne tá pridaná hodnota Európskej únie takýmto spôsobom sa rieši. To znamená dane, ktoré nevznikajú iným ako národným spôsobom, alebo nedajú sa teda zbierať iným spôsobom, iba na národnej úrovni, tak potom tu máme tie hranice národné, alebo štátne, pretože inak by tu mohlo dôjsť k narušeniu hospodárskej súťaže a nechceme robiť nič proti národnej daňovej zrchovanosti. Táto otázka však súvisí aj s otázkou vlastných zdrojov a dva fínske inštitúty hospodárske analyzovali tú situáciu a na základe tých analýz spoločné európske dane by teda mali by sme tu mať tú spoločnú daň z finančných transakcií alebo niečo podobné. tak ako to napríklad je v prípade CCCTB. Takže aj v tomto kontexte daň z právnických osôb môže byť, alebo väčšina z toho môže byť zbieraná do našich spoločných rozpočtov, čiže malo by to byť našim spoločným cieľom a nevyužívali by sme ten alokačný mechanizmus, ktorý vlastne ohrozuje celý tento projekt. Takže je veľmi ťažké, ak nie je nemožné, nájsť nejaké riešenie, kde by 27 krajín bolo, vyšlo z toho pozitívne a nikto by nebol postihnutým. Takže toto by možno bolo byť najlepším riešením, ako by Európska únia mohla postupovať. Takže ja dúfam, že my v tejto oblasti budeme môcť nájsť spoločný krok na základe dodržiavania princípu subsidiarity, na to, aby sme podporili európske rozhodovania. Čím skôr, tým lepšie. Ďakujem pekne, týmto končíme našu diskusiu. Ďakujem veľmi pekne za vaše priame a pragmatické návrhy. Urobili ste nejaké návrhy, ale predsa len ten paradox tu zostáva aj ďalej. Takže potrebujeme asi nejaký iný návrh, pretože vidíme, že tieto problémy pretrvávajú, aj keď navrhujeme posilnenie spolupráce medzi inštitúciami. Máme dokonca smernice ohľadne daňových podvodov, máme 5 smerníc, napríklad pokiaľ ide o boj proti praniu špinavých peňazí a výsledky. Vlastne ste to povedali aj vy že aj naďalej tu tieto podvody pretrvávajú. Takže by som sa chcel spýtať teraz kolegov, či sa chcú vyjadriť a či by vám vedeli ponúknuť nejakú spätnú väzbu, alebo či je tu nejaká reakcia. Ja si myslím, že toto je práca, ktorá momentálne iba prebieha, nedá sa to ešte uzavrieť, ale predsa len si myslím, že veľká väčšina kolegov zdôraznila to, že súčasný rámec je nedostatočný na to, aby sa riešili patričným spôsobom také fenomény ako pranie špinavých peňazí alebo vyhýbanie sa daňovej povinnosti alebo daňové podvody. Takže nehovoríme tu teraz o tom, že chceme vytvoriť nejaký komplexný e, balíček kompetencií, aby sa to z európskych krajín presunulo na európsku úroveň, ale ťažko sa poprie to, že to súčasná, tá súčasná situácia jednoducho nezabezpečuje tie patričné zároky na to, aby sme chránili jednotný vnútorný trh a chránili aj členské štáty aj ich rozpočty, napríklad pokiaľ ide o presúvanie ziskov a vyhýbanie sa daňovej povinnosti. Takže to, čo robíme na európskej úrovni, jednoducho Nedržíme sa iba toho, čo nám odporúča OECD, ale zachádzame ešte trochu ďalej a my si myslíme, aspoň vo výbore EKON, že je veľmi potrebné postupovať našim spôsobom. Takže myslím, že aj tá širšia diskusia o tom, že ako by to malo fungovať v menovej únii, ako by mali fungovať otázky daňovej, daňovej oblasti, to je veľmi zaujímavé, ale myslím, že by sme sa mali sústrediť predovšetkým na to, ako riešiť tie nedostatky, ktoré tu v súčasnosti máme. Ja si myslím, že súčasný legislatívny návrh, ktorý máme na stole, CCCTB, to znamená digitálne zdaňovanie, ja si myslím, že to je doplnenie toho rámca, ktorý máme. Takže ja si myslím, že je absolútne dôležité, aby sme to zosúladili, pretože vaše zdroje, tie zdroje, ktoré máte na úrovni národných rozpočtov, tie sú postihnuté práve týmito fenoménmi. Nie sú to európske rozpočty, sú to rozpočty členských krajín, ktoré prichádzajú kvôli daňovým podvodom o peniaze a potom sa robia ťažké distribučné rozhodnutia ohľadne toho, či sa e, bude šetriť na úrovni výdavkov alebo inak. To znamená, aby sme vyriešili tieto nedostatky, ktoré tu máme a ktoré vlastne začali už v minulosti na to, by sa tu vyhli firmy e, dvojakému zdaňovaniu. My to všetko dobre poznáme, takže ja si myslím, že Potrebujeme ambicioznejšie ciele pre ďalšiu diskusiu a chceme mať rovnaké východisko pre zdaňovanie ohľadne postupov jednomyselnosti kvalifikovanej väčšiny. Nám ide teda o kvalifikované rozhodnutie a kvalifikovanú väčšinu, ale mali by sme završiť tie postupy, ktoré boli spustené a ja apelujem na vás, aby ste si prečítali aj stanovisko, ktoré nám parlament dal, ako by sa dalo CCCTB zlepšiť alebo digitálne zdaňovanie, pretože toto by skutočne zlepšilo našu kapacitu bez vytvorenia nejakej daňovej únie, ale zlepšil by sa ten náš rámec. Bolo by to skutočne signifikantným prínosom v riešení týchto problémov. Takže ja apelujem na to, aby sme tu mali silnejšiu alianciu medzi národnými a Európskym parlamentom, aby sme skutočne boli dôslední, dôrazní, aby sme sledovali, čo robia naše, naši ministri financí, keď idú na ECOFIN a venujú sa tejto téme, nepremeškajme možnosť, aby sme urobili významný krok dopredu, keď hovoríme o týchto otázkach, čo sú vlastne škandalozne. Žiadny občan nevie pochopiť alebo e, ospravedlniť to, že tu chceme nieko, že by sme chceli zavaliť nadmerne malé a stredné podnikmi, alebo niečo podobné. Takže tá situácia na európskej úrovni je urgentná a treba to riešiť a myslím, že táto prvá diskusia môže prispieť k tomu, aby sme urobili ten krok smerom dopredu. Takže ďakujem vám veľmi pekne a je skutočne škoda, že teraz to musíme e, oklieštiť čo do času, pokiaľ ide o takúto dôležitú tému, ale ďalšia téma je veľmi dôležitá. Takisto je to banková únia, takže dovolte mi prejsť teraz k ďalšej téme a e, veľkým potešením, že tu môžem privítať našich hostí. Je to poprvýkrát v tomto parlamente od zvolenia Andrien Ria, nová nový predseda dozornej rady takisto a generálny riaditeľ DG FISMA. Apelujem na to, aby prišli medzi nás. Bol by som to urobil aj v pred, predchádzajúcom kole, ale neuvedomil som si, že naši hostia z komisie Ehm, sa mali vyjadriť. Možno by to bolo jednoduchšie, ak by prišli medzi nás k panelu. A pokým teda prídu medzi nás, by som chcel ešte povedať pár slov na úvod. Ako možno teda viete, tento parlament urobil teda veľa práce, práve pokiaľ ide o bankovú reguláciu. Uzatvorili sme prácu, pokiaľ ide o bankový balíček, tzv. balíček e, znižovania rizik Podarilo sa nám tu zaznamenať zlepšenie, to vyvážený balíček, kde máme určité zníženie tých rizik, ale takisto sú tu aj zacielené stimuly na to, aby sme ozdravili túto otázku a máme tu prijaté takisto aj tú zábezpeku backstop, čo je vyváženejšie ako v pôvodnom návrhu a ja by som chcel teraz povedať Andrejovi Riovi a že už teraz sme presvedčení o tom, že Európska centrálna banka bude využívať bilaterálne právomoci na to, aby dostala tým očakávaniam, kde sa zoberie do úvahy to, čo sa týka tých požiadaviek v rámci piliera 1 a v budúcom parlamente budeme mať ďalšie kolo legislatívnej práce ohľadne bankovej regulácie, ale ešte stále tu máme pred sebou veľký kus práce, ktorá nebola završená a to je vlastne završenie bankovej únie. Takže podarilo sa nám to dosiahnuť aj na základe toho balíčku, ktorý tu máme. Je to teda krok dopredu ohľadne toho backstopu. To sa musí v plnej miere implementovať, ale ešte stále nám tu chýba tretí pilier a to je vlastne spoločná záruka ohľadne vkladov. To je veľmi dôležité, pokiaľ ide o dobre fungovanie bankovej únie. A chcel by som povedať, že keď hovoríme o tomto balíčku, tak sme tu zaznamenali taký začarovaný kruh. Bola tu tendencia zo strany viacerých členských štátov, aby sa tu zabránilo tomu, aby sa zlepšil tok tohoto kapitolu čo na druhej strane má znížiť tú fragmentáciu, ale na druhej strane je tu nezavršená miera tej bankovej únie. Takže ja si myslím, že teraz, keď už sme urobili veľký pokrok, pokiaľ ide o to zníženie rizika, tak je na čase, aby sme sa pohli aj v týchto dvoch prvkoch v parlamente. Takže dúfam, že budeme mať dobrú diskusiu, ale teraz by som rád dal slovo pánovi Jankovi, môjmu spolupredsedovi a potom dostanú slovo ďalší rečníci. Ďakujem pekne, chcem ušetriť čas, pretože vidím, že sú tu ľudia, ktorí chcú niekoľko sekúnd či minút mať viac na vystúpenie, takže poďme rovno na našich rečníkov. Dobre, Andrea Enria, e, vítajte a nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedovia, e, vážení europoslanci a národní poslanci, som veľmi rád, že môžem byť na tomto zasadnutí a hovoriť o výzvach Bankovej únie. ECB e priamo robí dohľad nad veľkými bankami v eurozóne. Ba- efektívnosť bankovej únie závisí od hladkej interakcie medzi európskymi a národnými orgánmi a medzi európskymi a národnými legislatívcami. Takže budem hovoriť najprv o kľúčových rizikách v bankovom sektore a potom poviem o niektorých oblastiach, ktoré ešte potrebné posilniť, aby sme posilnili bankovú úniu porovnaní s predkrízovou situáciou banky majú oveľa silnejšiu kapitálovú likvidnú pozíciu, kvalita aktív banky sa zlepšila, ale sú tu e, nesplácané úvery, ktoré sú ešte stále vysoké, čo znižuje ziskovosť a možnosť poskytovať nové úvery. Tento nový rámec presadzuje aktívne riadenie portfólia aktív E, riešenie e, tých tzv. zdedených aktív alebo nevyriešených zlých dlhov. E, profitabilita, hodnotenie bank sú problematické. Je potrebné zvýšiť nákladovú efektívnosť a schopnosť podnikateľských a malých úverov. Banky fungujú v podstate v takom zmenšenom prostredí. Je tu geopolitická neistota, volatilita trhov a meniace sa podmienky. Banky stoja pred výzvami, čo sa týka ich IT systémov a počítačovej bezpečnosti, ako, ako nabieha digitalizácia. Banky pokračujú vo svojom plánovaní na Brexit. E, veľká väčšina postupov pre banky, ktoré odchádzajú z Spojeného kráľovstva z dôsledku Brexitu je už ukončená, je ukončená v blízkej budúcnosti. Čo sa týka eurozóny bankovej skupiny v súvislosti s UK, zameriavame sa momentálne na riadenia rizik obchodných aktivít, e, pobočiek v EÚ a ECB očakáva e, od bank, aby sa e, vyriešili do 19. marca všetky problémy. Vytvorenie sem pred 4 rokmi bolo úspešné, ale banková únia má ďaleko od Eh, dobudovanej a je segmentovaná podľa národných eh, hraníc. Eh, je tu európska a národná úroveň a musíme spolupracovať, aby sme mali skutočnú bankovú úniu. Vítame dosiahnutý pokrok v oblasti znižovania rizik, vrátanie všetkých snah na dosiahnutie konečnej dohody o bankovom balíku. To bude jasným milníkom na dobudovanie bankovej únie a mal by to pomôcť vydláždiť cestu k európskemu systému poistenia vkladov, avšak ešte stále sú relevantné prekážky, ktoré bránia integrácie e, cezhraničných skupín a presunu likvidity a, kapitálu. Sú to aj cezhraničné fúzie, ktoré sú potrebné, aby sa e, využili kapacity, ktoré systém má. Hladké fungovanie SEM si vyžaduje vyššiu mieru harmonizácie, keďže uplatňovanie rôznych pravidiel a procesov jednotlivých členských štátov komplikuje zbytočne vykonávanie úloh e, dohľadu a bráni tomu, aby rovnaké podmienky pre všetkých. To si vyžaduje náležité vyhodnotenie. Čo sa týka investičných spoločností, dohodnutie do eh, tohto volebného obdobia v júni by eh, dostalo finančné inštitúcie, ktoré sa podajú bankám e, pod rámec SEM. E, vzhľadom na relokáciu investičných spoločností do eurozóny v kontexte Brexitu je táto téma veľmi prioritná. Vítame dohodu Eurosummitu z decembra na ESM spoločnej zábezpeke pre e, spoločné riešenie problémových bank, čo môže zabezpečiť ako podporu solventnosti, tak aj podporu likvidity. Ešte stále nám chýba spoločný ramec pre likvidáciu bank, ktorá by nám umožnila ľahké, ľahkú likvidáciu e, nefunkčných bank z trhu, tak ako to funguje napríklad v Spojených štátoch. A na záver, e, dohľad nad e, praním špinavých peňazí nespada pod ECB, ale nedávne príklady ukazujú na to, že zdravé banky v bankovej si vyžadujú proeurópskejší prístup v rámci boja proti praniu špinavých peňazí. Na záver mi dovolte povedať, že Banková únia úspešne zabezpečuje odolnejší bankový sektor, ale ešte stále nezabezpečuje zabezpečuje integrovaný domáci trh pre bankovníctvo. E, sú to synkratické šoky jednotlivých členských štátov a bankový sektor ešte stále funguje ako niečo, čo zvyšuje tieto šoky. E, v rámci e, banková únia by mala byť na prvotnom mieste najbližších 5 rokov národných orgánov, ako je zákonodarcov. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much, Andrea. Um... Ďakujem pekne, Olivier. Gersen. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení europoslanci, poslanci národných parlamentov. Rád by som mm, v podstate začal s tým istým ako Roberto. Dobrá správa. Dohodli sme sa o bankovom balíku minulý týždeň medzi parlamentom a radou ako pri každej dohode Európskej únie, nikto nie je z toho šťastný, ale to je tá najlepšia dohoda, ktorá sa dala dohodnúť. A je dôležitá, pretože dláždi cestu e, do budovaniu bankovej únie. A to preto, že tento balík, ktorý sa týka bankového dohľadu a riešenia problémových bank, je dôležitým krokom vpred História bankovej regulácie a krízy, e, pán Karaz je tu bol spravodajcom, či to pozná, e, aká bola aj situácia predtým, e, ako vyzeral bankový regulačný rámec. V podstate to je história znižovania rizika, ktorá bola veľmi potrebná. Situácia na začiatku krízy nebola uspokojivá a ako Andrea spomenul, Máme bankový systém, ktorý je oveľa e, väčšej, v e, lepšom stave, ako bol pred niekoľkými rokmi. Avšak ešte máme pred sebou e, kopec práce, hoci miera expozície zlých úverov sa znížila významným spôsobom za posledné dva roky a teraz predstavujeme nejako 4% v Európskej únie ešte stále sú tu významné rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi a komisia predložila úplný balík v rámci ECBS s cieľom práve znížiť e, e, množstvo e, zlých úverov v, v súvahách, bankových súvahách E, bankové pravidlá to sú v podstate akousi, akýmsi základom. Sú to pravidla pre všetkých. Banková únia, ktorá začala teda v eurozóne, e, vzhľadom na prepojenie cez jednotnú menu a bankový systém, e, mali sme pocit, že je potrebné stavať na tomto základe spoločnú štruktúru a v eurozóne fungujeme spoločne spolu prevádzkujeme, uplatňujeme bankové pravidlá e, a štáty, ktoré sú mimo, mimo bankovej únie a eurozóny, si prevádzkujú svoje pravidlá sami. Toto bolo veľmi dôležité pre stabilizáciu eurozóny počas krízy. Ale banková únia má teda vynikajúci prvý pilier, mechanizmus dozoru, ktorému šéfuje pán Andrea. Eh, veľmi dobre robí dohľad nad eh, bankami v rozvane a nepriamo nad tými bankami. Potom je tu Single Resolution Board, ktorú vedie pani Kennish a rada na riešenie problémových bank. Pred niekoľkými mesiacmi takisto ukázala, že systém riešenia problémových bank v eurozóne funguje. Takže eh, to sú správy. Za posledný rok sme pokročili, aby sme mali jednotnú zábezpeku single backstop pre Európsku úniu. To je dobrá správa, ale menej dobrou správou je to, že ešte stále banková únia neúplná, nezavršená a je neúplná, nedobudovaná 10 rokov po tom, čo sme s tým začali. A riziko je také, že keď nastane nová kríza, zastihne nás e, v dome, kde sme nestihli opraviť strechu, kým bolo pekné počasie. A môžeme opäť zmoknúť, ak bude veľmi pršať. A preto je veľmi dôležité pokročiť a dobudovať túto stavbu bankovej únie. A v tomto ohľade len vítame výsledky decembrového samitu, pretože je to veľmi dobrý pokrok, čo sa týka kľúčových oblastí bankovej únie. Aktuálna zábezpeka, jednotný fond riešenia problémových bank a ochota členských štátov e, poprvýkrát po dlhej dobe pozitívne sa zamýšľať nad tým, ako sa dá spolupracovať a mať európsky systém e, poistenia vkladov. Nie také jasná pozitívna situácia je v inej oblasti, ktorú e, je potrebné dobudovať, aby sme mali rámcové podmienky. A tu sú zásadné rozdiely medzi členskými štátmi. Nie len o poradí jednotlivých krokov, ktoré potrebuje spraviť, ale aj rozdiely v tom, čo znamenajú tieto stavebné kamene, ak by sme v končnom dôsledku chceli mať stabilnú menovú úniu. Výzvy, ktoré súvisia s operacionalizáciou rámcovej dohody a možnosť dosiahnuť pokrok v júni, kedy to je lehota, ktorú nám dali hlavy štátov a vlád, tá lehota sa blíži závratným tempom. Takže komisia bude naďalej aktívne sa podielať na diskusiách na ostávajúcich eh, otvorených otázkach, operacionalizácia spoločnej zabezpeky, a akreditačné ustanovenia bank a um, akciovských spoločností, bank. Takisto budeme spolupracovať s novou skupinou na vysokej úrovni, ktorá rieši otázky európskeho e, poistenia a, poistenia vkladov. A môžem len zopakovať, že e, nikto nevie, kedy nastane nová kríza, čiže musíme konať rýchlo. Jedna vec je istá, pretože tá ďalšia kríza raz príde a keď si pozrieme štatistiku späť, vidíme, že krízy sa posledných 50 rokov opakujú a stále častejšie vidíte, že v takej oblasti ako e, pakové úvery v iných častiach sveta presúvajú rizika mimo bankového systému. Bankový systém sme viac menej opravili. Musíme samozrejme sa postarať o to, aby neboli príliš exponovaní, čo sa týka podsúvahových expozícií, ale E, znižujeme riziko a to riziko sa presúva niekde inde a na to si musíme dať veľký pozor. Vrátim sa k DIS. Logika spoločnej ochrany vkladateľov v Európe a predovšetkým v eurozóne by mala byť vnímaná v rámci dvoch kľúčových aspektov bankovej únie podľa mňa. Robustnosť a konzistentnosť. Robustnosť, odolnosť to znamená, banková unia banková unia by mala uh, byť schopná obstáť asymetrickým a symetrickým šokom mala dobrý systém riadenia kríz a konzistentnosť, pretože banková architektúra by mala naozaj vytvoriť skutočne rovnaké podmienky pre všetkých, spoliehať sa na kontrolu a spolahlivosť a e, branie e, na zodpovednosť, kolektívnu zodpovednosť rozhodnutí v oboch pilieroch bankovej únie. Opriedy, popriedy sú, sú aj ďalšie veci, ktoré prispievajú k robustnosti e, budovanie EMU, ale to nie je témou na dnešnú diskusiu, takže preto skončím moje vystúpenie. Ďakujem pekne. Ďakujem aj Olivie. Pán Janku, chcete? Áno. Takže prepačte, musíme začať. Takže sme ukončili so zoznamu, e, e prípravou zoznamu rečníkov od rečníkov z panelu sme pochopili, že tu je mechanizmus záruky, ale je neúplný ešte a sú tu veľké rozdiely medzi krajinami. Takže prvý, ako slovo dostáva pán Alberto Barnaj z Talianska. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj ostatným rečníkom. Len kratučké pripomienky. Zaznelo tu, že zníženie rizika dláždi cestu k EDIS a k prerozdeleniu rizika. To je dvojstupňový prístup. Najprv znížime riziko a potom to ostávajúce riziko si prerozdelíme, znášame ho spolu. E, z talianského pohľadu to vyzerá ako by sme navrhovali takýto program. Najprv znížime naše riziko a potom budeme spolu znášať vaše riziko čo by pre nás nebol korektný kšeft. E, my máme veľmi konkrétnu otázku, konkrétne na pána Andria. Spomenulo sa tu, že musíme vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých. Takže úloha v aktív úrovne 2, úrovne 3 v rozpočte európskych bank, nespomenali ste to, ale Často sa spomínajú v diskusii ako potenciálna hrozba finančnej stability eurozóny. To je otázka. Mám potom ešte krátku pripomienku. Spomenuli ste, že nízka ziskovosť európskeho bankového systému možno by sme si mali pripomenúť, že nízke úrokové sadzby a nízka hodnota euro sú potrebné, ak príde šok, aj potom, čo príde šok, aby sme zmiernili to prerozdelenie medzi severnými a južnými krajinami eurozóny. Čiže do určitej miery možno sa musíme ponaučiť z tejto štruktúrálnej črty eurozóny. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Zašpektovali ste váš čas. Pán Nikolaos Tornaritis z Cypru. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Dovolte hovoriť rodným jazykom. Banková únia by nemala byť len nejakým zbožným želaním na papieri. Musíme preukázať politickú vôľu, ak chceme dosiahnuť pokrok v hlavných veciach, ktoré sú ešte nedoriešené a súvisia so znižovaním rizika a predovšetkým s prerozdelením rizika e, medzi európskymi partnermi. Je absolútne nutné, aby sme sa okamžite posunuli vpred s vytvorením spoločnej daňovej zábezpeky, backstop v rámci jednotného e, fondu riešenia problémových bank a poistenia vkladov, tak aby vkladatelia mali rovnakú ochranu bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Potrebujeme ukončiť tento paradox, v rámci ktorého máme daňovú disciplínu na európskej úrovni, ale ochranu vkladateľov tá ostáva naďalej na národnej úrovni. Takže ja som z malej krajiny, ktorá zaplatila vysokú cenu za tento paradox. V dôsledku finančnej a bankovej krízy teraz sme v lepšej situácii, aby sme chránili bankovú úniu s pravidlami solidarity a fiškálnej zodpovednosti. Čiže toto bude konkrétny príklad EU solidarity voči európskym spoluobčanom. Napriek mnohých prísľubov, ktoré tu zazneli, e, mnohé z nich sa nezrealizovali a ľudia znášajú dôsledky krízy. Blížia sa európske voľby a musíme posilniť pro európske tendencie medzi spoluobčanmi a musíme bojovať proti tým silám, ktoré bojujú proti našmu spoločnému domovu, e, proti Európskej únie. Ďakujem pekne. Pán Hans Michalbach z Nemecka. Vážený pán predsedajúci, z môjho pohľadu stojíme pred e, veľkými výzvami, o ktorých vlastne aj dnes musíme diskutovať. O to viac, že teda máme voľby. Viaceré z tých predchádzajúcich systémov stabilizujúcich už nefungujú dostatočne a je veľmi ťažké Európu držať pokope vo všetkých témach. Pri Brexite nevieme, ako to bude pokračovať a tá hospodárska škoda pokiaľ ide o konfrontačnú politiku, ktorú tu vidíme z celozvetového hľadiska, tak to už je zrejme. Svet sa dochádza do, dostáva do neporiadku bez toho, aby sa tu nejako rysovali obrysy nového poriadku. Spojené štáty americké, Rusko a Čína jasne pracujú na tom, že svet politický a hospodársky chcú si medzi sebou rozdeliť a máme tu vlastne veľké množstvo rizikových faktorov. Každý z nich sa dá ako keby zvládnuť, ale v podstate vystupujú všetky naraz a posilňujú sa navzájom. A toto by mohlo viesť k relatívne rýchlemu koncu tej fázy rastu desaťročnej. To však neznamená, že naša výzva, ako napríklad Banková únia, by mali sa teraz zlaknúť Završenie bankovej únie je veľmi dôležité a potrebné, ale musíme vychádzať zo stabilných základov a ten proces k znižovaniu rizík, práve pokiaľ ide o, tých, o, pokiaľ ide o tie negatívne kredity, to je kľúčové a tu musíme mať ambicioznejšie opatrenia na to, aby sme na záver priniesli, ponúkli, do, dosiahli nejaké riešenia, ktoré by boli vo všeobecnosti akceptovateľné. Návrh na systém ochrany vkladov, tento systém sa vníma kriticky zo strany národných štátov, treba to vnímať takisto vážne. Završenie bez dostatočného zníženia tých negatívnych kreditov nepovažujeme za akceptovateľné Musíme robiť všetko preto, aby to zníženie, tá redukcia sa udiala v zmysle stability, pretože skutočne ide o veľa pre Európu. Ďakujem. A posledná dosla, dostane slovo pani eh, Pervans Bereš, Beres eh, za Európsky parlament. Ďakujem pekne. Ďakujem jednotlivým rečníkom za E, tak, e, popis jednotlivých etap bankovej únie. Ale mm, nemôžeme sa púšťať do nejakých hádok v tejto oblasti. Treba mať na pamäti históriu angažma, ktoré sme zobrali, záväzkov, ktoré sme zobrali. Niekedy mám pocit, že keď sa pravidelne po etapách prepisuje táto história mm, a keď sme začali s projektom Bankovej únie, to v podstate už starý nápad, pretože prvé etapy hodom bankovej únie tie začali v júni 2012. Tá myšlienka, že bolo potrebné mať tri kroky, tri nohy, hej, choď, kráčať e, na troch nohách, tá myšlienka e, záruky alebo poistenia v nákladov, tá už vtedy bola na stole a pritom máme pocit, že ako postupne sa e, vyviela situácia, kladli sa záväzky, tá prekážka e, znižovania rizika, tá bola vždycky vážnejšia, dôležitejšia. E, to znamená, to spoločné zdieľanie rizika bol krok, na ktorý sme sa nikdy neodhodli, neodhodlali. A Myslím si, že jedným z dôležitých vecí z takýchto stretnutí, ako je to dnešné, je uvedomiť si, nakoľko je kontraproduktívne to, čo robíme, keď sa príjme nejaký záväzok v mene solidarity, okrem iného, a keď sa nám nikdy nepodarí spraviť ten významný krok a dostať sa do tejto fázy. Áno, e, záruka, zabezpeka vkladov ostala na národnej úrovni a verejné orgány nemôžu jednoducho nanútiť súkromným inštitúciám nejaké povinnosti. Takže ja si myslím, že táto diskusia Mali by sme prestať hovoriť o technických aspektoch a uvedomiť si tie politické dôsledky. Ak sú záväzky, ktoré nedodržiavame, tak jednoducho akoby tá zmluva, ktorú sme podpísali, nie je dodržiavaná a e, ľudia nám neveria a nebudú nás podporovať a to nie je nikoho z nás. Ďakujem pekne. Pán Marko Vali z Európskeho parlamentu. Ďakujem. Pokiaľ ide o bankovú úniu, tak to je samozrejme diskusia, ktorú musíme absolvovať, e, najmä z hľadiska rozdelenia rizika, znášania rizika. Toto sú najdôležitejšie veci. Tiež by sme mali samozrejme skúmať otázku znižovania rizika. No vždy však e, skončíme na finančnom riziku tretie, druhej, 2. úrovne. A Toto riziko, ktoré ovplyvňuje správanie trhov a prináša pomerne veľké straty pre bankový systém, musíme brať e, na vedomie aj to, že druhý pilier toho bankového systému je založený na úsporách a tým pádom aj ochrane úspor. A toto je práve nástroj, kde e, môžeme v budúcnosti mať problémy, napríklad so zárukou vkladov budeme e, asi mať problémy väčšie než v minulosti, pretože e, to postihne, postihne mnoho ľudí. A potom tie hodnotenia, ktoré boli vykonané, ktoré sa týkajú zhoršujúcich sa úverov, tu komisia musí um, prevzať iniciatívu. Veľa krajín sa snaží svoju situáciu uh, nejakým spôsobom zvládať a napríklad moja krajina Taliansko do svojho systému naliala menej likvidity a toto je vec, ktorú treba tiež zvážiť, pretože to celé treba hodnotiť v uh, časovo rozlíšenom hľadisku a potom problém s SSM my sme skomplikovali bankám reakcie, schopnosť a je to vec, e, kde e, by sme chceli poukázať napríklad na to, čo povedali ostatní rečníci predo mňou, kde a pri tom hodnotení je treba naozaj e, sa zamyslieť, či by nebolo lepšie internalizovať to vyhodnocovanie v niektorých prípadoch. Mm, e, skôr než to klásť e, za vinu napríklad fondu ako je BlackRock, ktorý samozrejme má svoje ziskuptivé záujmy. Ďakujem. Sú tu ešte nejakí ďalší záujemcové oslovo? E, máme samozrejme otázky, máme výhrady. Sme samozrejme ochotný dať slovo ďalšiemu. Pán Enria, ďakujem veľmi pekne za otázky aj pripomienky. V prvom rade k tomu, čo povedal pán Baňaj. E, vždy mne aspoň bolo jasné, že polarizácia diskusie medzi znižovaním rizika a rozdeľovaním rizika teda táto diskusia vždy trpela takýmto rozdeľovaním, pretože my sme na európskej úrovni boli veľmi dobrí v plánovaní cesty v tých cestovných mapách a pokroku, teda stanovaní cieľa, ku ktorému sa chceme dopracovať. A my potrebujeme všetky kroky, ktoré je treba vykonať k tomuto cieľu, e, si takisto vizualizovať a to vo všetkých oblastiach. Čiže je jasné, že Treba dosiahnuť zničenie rizika, v tomto sa už podaril istý pokrok. SSM je, myslím, veľmi užitočný nástroj e, smerom k tomuto pokroku a takisto treba dosiahnuť pokrok v, na, na tom druhom fronte rozdeľovania rizika. Tieto dve veci by mali ísť ruka v ruke. A k tým bodom záručných e, schém, záručných systémov. Ja si myslím, že nikto neprotestuje proti tomu, aby na konci tej mapy, tej cesty sme mali takúto, takýto garančný systém. Ja myslím, že v čase po kríze veľmi systém uškodilo to, že niektoré snahy, nie, niektoré strany mali snahu v niektorých krajinách e, Skrátka, boli tu výhrady proti takýmto e, Takže e, tu boli isté výhrady proti systému záruky vkladov a je dôležité, aby v celej bankovej únii tá, tá, tá, ten zaru, tie zaručné vklady boli v rovnakej výške zaručné, tak aby to euro nemalo inú hodnotu v jednej krajine ako v druhej z hľadiska uložených eur. No a zároveň treba skúmať, ako nastaviť tie vzájomné záruky tak, aby to množstvo rizika, tá kvantita bola pod kontrolou a tu sú veľmi dôležité tie, tie legislatívne iniciatívy, ktoré, na ktorých sa pracuje aj vo forme backstopu a napríklad e, nekvalitných úverov. Práve tu ideme týmto smerom na úrovni, teda k, k aktívam úrovne 2 a 3. Um, ehm, tu by som chcel povedať dve veci. Jednu, jednu takú hľadiacu do histórie a druhú skôr do budúcnosti. Tá historická záležitosť, tam by sme mali uh, akceptovať, že SSM v tejto oblasti prispel veľkou mierou, čo sa ukázalo aj uh, ehm, hodnotenie EFSA, ktorú vykonal IMF v eurozóne E, ukázalo sa, že e, zameranie na tieto portfólia, tie, to je veľmi dôležité napríklad, a tiež stres testy, ktoré boli ukončené v novembri minulého roka, sú tiež e, špecifickou metodikou, ktorá práve rieši nedostatok, nedostatok likvidity týchto aktív, ktoré práve vyvíjajú veľký tlak na banky, ktoré majú takéto portfólia nelikvidných aktív v aktíva, ktoré sú zaraďované z účtovného hľadiska do kategórií 2 a 3. Keď toto e, všetko skúmame, tak si musíme uvedomiť, že to však nie je koniec cesty, pretože čoraz viac, čím viac sa blížime k otázke nevystúpenia z klasických menových politik, zatiaľ to tak je, toto tiež bude prinášať osobitnú výzvu a preto ECB vykonáva inšpekcie hodnotenia rizik, skúmame aj tú účtovnú stránku, teda meranie akejsi férovej hodnoty, aj e, aspekt obozretnosti, teda rámec toho obozretného prístupu. A toto v roku 2019-2020 bude práve súčasťou nášho pracovného programu. A teraz e, k tomu, že potrebujeme viac času k MPL. Toto je vec, kde by som, ak môžem, vyjadril nesúhlas, pretože myšlienka toho, že dáme viac času, aby sa vyriešila otázka MPL, týmto pomôžeme bankám a ekonomickému systému, ktorému oni slúžia. Toto nie je celkom na mieste, pretože ak sa pozrieme na skúsenosti z iných právnych systémov krajiny, ktoré boli najviac postihnuté E, dedictvom e, zlých úverov to sú krajiny, ktoré vyčistili svoj bankový systém najrychlejšie. Čiže dali banka možnosť e, čo najrychlejšie znova požičiavať a dostať sa do ziskového pásma, tak isto tam bola veľká verejná podpora. V mnohých prípadoch táto verejná podpora bola splatená a to načas s tými bankami, ale je jasné, že oddalovanie adjustácie nie je jednoducho tu ide len kryštalizáciu situácie, v ktorej banka je nefunkčná. Ak banka má 50% aktív, ktoré nie sú funkčné, ktoré sú zlé, nevy, nevytvárajú zisk, tak eh, toto by asi viacerí označili za banku, ktorá je dysfunkčná, ktorá jednoducho nefunguje, ako má. A posledná vec, BlackRock my sme odpovedali na žiadosť tak nemeckého parlamentu. Mimochodom mm, to odovzdal pán Schäuble, ale otázku položil e, nemecký poslanec a európsky poslanec e, takúto otázku položil, teda poslanec e, Európskeho parlamentu a poradenstvo, alebo poradenská firma BlackRock uh, sa zapojila do tých našich stres, stres testov, ale je e, to iná firma než BlackRock Investment, teda investičná firma a my sme požadovali dôrazné oddelenie týchto dvoch firiem, tak aby tie informácie z tej konzultačnej časti neprenikali do tej investičnej. A tie informácie sú následne zverejňované a dávané k dispozícii všetkým, aby nedochádzalo ku konfliktom alebo konkurenčným výhodám. No e, napriek tomu bude potrebné znížiť e, mieru využívania externých e, poradcov. My chceme túto funkciu internalizovať a nasledujúce stres testy by sa mali vykonávať už prostredníctvom alebo pomocou, pomocou vnútorných zdrojov, teda našich vlastných. A dobre, ak sú ešte nejaké ďalšie žiadosti o slovo, tak teraz dáme priestor Áno, ehm, ja v prvom rade chcem eh, povedať, že súhlasím so všetkým, čo povedal pán Andrej Andrias. Ehm, máte pravdu v tom, že my pracujeme na základe akejsi holandskej cestovnej mapy, to je mapa, ktorú eh, spracovala eh, Rada ECOFIN v júni 2016 a Máme ďalšiu cestovnú mapu, kde sme o, napríklad v otázke vzdelania rizik nepokročili tak veľa, ale ukazuje to aj to, že, a to spomínal Andrea, že sme dosiahli koniec tohto prístupu, dostali sme sa na koniec tejto cestovnej mapy z hľadiska našich možností. A preto prístup, ktorý e, má zahrňať určitú konzistentnosť. Tu sa musíme skrátka dohodnúť na tom, čo ako banková únia budeme mať. E, bude musieť stabilizovať eurozónu a otázka je, čo to presne bude znamenať. Ja vám môžem povedať už teraz, ak, spýtať, ak sa spýtať pána Trihana, pána Šolca, aký, aký obraz očakávajú v roku 2030, tak tá odpoveď je podobná ako sa k tomu dostať, to je e, iná otázka, respektíve na to má každý inú odpoveď. Takže mm, je jasné, aký cieľ chceme dosiahnuť, že treba stabilizovať eurozónu a tak ďalej, ale aspoň z hľadiska bankového systému. Ale otázka je, ako sa tam dostať a to závisí od viacerých záležitostí. Samozrejme, to, no, v závislosti od toho, kde stojíte, sa ten váš názor trocha mení. A ešte stále tie diskusie prebiehajú. Otázka je, či súhlasíme, že takéto niečo chceme vytvoriť v určitom čase a či sa vieme dohodnúť na všetkých týchto elementoch. Teda, že tieto podmienky sa uplatnia alebo sa uplatnia iné, iné podmienky. A potom je tu otázka postupnosti teda môžete urobiť rôzne veci, ale sú určité sekvencie, ktoré sú nemožné z hľadiska finančnej stability. Teda každý potrebuje isté ubezpečenia. To ubezpečenie by bolo poskytnuté tým, že v určitej chvíli povieme, urobíme toto a urobíme to takýmto spôsobom, alebo v takomto poradí, ale na tom by sme sa mali dohodnúť už teraz. Oh, ale tí, ktorí sa domnievajú, že zničovanie rizika je tak e- extrémne dôležité, tak nikdy nepristúpia na to rozdeľovanie rizika. Ja by som chcel povedať, že Čiže je potrebné sa dohodnúť. A preto táto vysokorovňová pracová skupina by mala nájsť spôsob, ako túto debatu oživiť a dospieť nejakým záverom. Um, a to ešte pred Eurosummitom v decembri. A ešte chcem povedať jednu vec, že súhlasím s tým, čo povedal Andrea, že ten časový rámec na riešenie MPL, ten je taký, že ak robíme chybu v Európskej únii, tak môže sa nám stať, že budeme príliš riešiť tie regulačné záležitosti a budeme e, riešiť tú stránku pasív. Súvahy teda budeme nabalovať pasíva. Ale, a tým síce urobíme svoju prácu, ale nie je to správna cesta. Nie je to cesta cez reguláciu, ale cez dohľad. A na druhej strane e, sú vahy teda na strane aktív, hodnotenia aktív, tam práve e, hra úlohu MPL. A práve my teraz budeme musieť nájsť nejaký lacnejší spôsob, ako to urobiť riešiť tú otázku tých historických e, dedictiev. Nemôžeme sa tvariť, že žiadne dedictvo nemáme. To sa práve líši v závislosti od členského štátu. Čiže my sa, my sa tvárime, že môžeme jednoducho prejsť z jednej oblasti do druhej, ale nemôžeme. Sú tu problémy z, z histórie, kde stará banka, alebo predchádzajúca banka vydala nejaké, e, nejaké dlhopisy svojim, dlhopisy alebo obligácie svojim klientom, ktoré musí splatiť. Takže toto sú veci, ktoré každá krajina má iná a my toto vyčistenie tých historických záležitostí nerobíme, aby sme sa mohli posunúť vpred. Ja si myslím, že toto je konštruktívnejší spôsob, než e, ten, ten mechanizmus zdieľania rizik, znižovania rizik alebo tá, tá dichotómia. Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem zhrnúť <clears throat> a tiež položiť možno otázku Galtierimu, ale aj pánovi Henryovi. Ja chápem, že ak by sme chceli zhrnúť e, tie dnešné vyjadrenia, tak sú tu dve dôležité úlohy. Jedna sa týka mechanizmu záruk a druhá sa týka diferenciácie alebo rozdiel medzi krajinami. Ale v prvom rade chcem ponúknuť určitý príklad alebo rieš, príklad riešenia. My každý deň platíme 1,13 miliardy eur za e, na európskej úrovni za energie. A Zároveň platíme 180 miliard eur za technológie, ktoré produkujú energiu. Možno 200 miliard. Odkiaľ tieto peniaze idú? Od bank. Čiže oni vlastne tento mechanizmus umožňujú a je to e, mechanizmus dotácií spotrebiteľov. Prečo to nerozdeliť? Prečo si nerozdeliť to bremeno s bankami, lebo oni sú súčasťou tohto procesu? Možno nájdeme aj e, nejaký funkčný model takéhoto záročného mechanizmu, lebo ja viem, že krajiny sa nechcú do tohto zapájať, pretože to je v prospech bank, ale my platíme túto obrovskú čiastku každý deň. To je najväčší účet za elektrínu alebo za energie na celom svete. A toto sú technológie, ktoré potrebujeme a ktoré budeme musieť platiť každý rok počas nasledujúcich dvoch dekád. Ďakujem veľmi pekne, drahý kolega. Ja myslím, že to bola veľmi eh, pútavá diskusia a Súhlasím s tým, čo ste povedali poslední dva predrečníci, pán Henry a pán Garsan. Ja chcem spomenúť dve veci. Súhlasím maximálne s Andreom aj e, s Andreom, teda s Andreom aj e, v tom, že to rozdelenie na znižovanie rizika, delenie, delbu rizika tak je troška metúce, pretože rozdelené rizika často býva opatrením na znižovanie rizika. Lebo keď zoberieme do úvahy, že my už máme právne záväzne, právne záväznú legislatívu mm, na úrovni Európskej únie v oblasti záruky vkladov do výšky 100 tisíc eur na osobu, tak to je e, istá záruka, ale aká je, aká je dôveryhodnosť? Dôveryhodnosť znamená, že bude menej možné, alebo teda menej pravdepodobné v, e, po chvíli krízy, že dojde k odtoku, odlevu týchto vkladov. ECB vykonala istú simuláciu toho, ako aj v prípade uplatnenia tej garancie plne mutualizovaným fondom, čo teraz nie je ani, nie je ani možnosť, s ktorou sa počíta, ako by teda toto viedlo k zvládnutiu tejto krízy, ako by došlo k deleniu tohto rizika medzi členskými štátmi aj v kríze, ako bola predchádzajúca, by k tomu vlastne nedošlo, pretože ten účinok v posilňovaní dôvery by nebol eh, hrou s nulovým súčtom, ale pozitívnou hrou. Takže ja si myslím, že dobre, ako povedal Olivier, že nikto nemôže spochybňovať ten cieľ. My však musíme hovoriť o tom, ako sa k tomu cieľu dopracovať. A my teraz nechceme ten postoj urobiť tak, že idem teraz zachraňovať svojho suseda. E, Taliani budú hovoriť o MPO, Nemci o e, aktívach druhej tretej úrovňa. Určitý spoločný záväzok rovnováhy je veľmi dôležité. Toto znamená dobudovanie rámca, pretože aj toto je určitá metóda znižovania rizika. A k MPL tomu dedičstvu myslím, že sme sa snažili zastaviť ten odliv, backflow, pretože ak napríklad nezabezpečený úver, kde pravdepodobnosť splatenia je rovnaká ako pri zlom úvere. A ak povieme, že čokoľvek e, s nízkou pravdepodobnosťou splatenia do dvoch rokov má mať nulovú hodnotu, toto je pôvodná myšlienka. To nie je otázka znižovania alebo neznižovania rizika, to je uh, práve opačná, opačný stimul pričom cieľom je udržať pri živote aj, e, alebo teda cieľom by potom bolo udržať pri živote aj neživotaschopnú firmu. Um, čiže my, nám nejde o rozmelnenie tej kapacity, ale o posilnenie tejto kapacity a akcie to je iná záležitosť. Ak chceme využívať akcie, tak musíme na, e, uplatňovať aj nástroje ako napríklad e, štátnu pomoc, ktorá momentálne nie je podľa našich pravidel povolená. Takže si myslím, že sme v bankovom balíku robili dobrú vec. A z regulačného hľadiska e, aj možnosť e, zrušenia bankrotu by mohla prispieť k vyčisteniu um, bank e, v prípade MPL Čiže keď e, sa, budeme zaoberať tými vysokými cieľmi, nemali by sme e, strácať e, zo zreteľa tie jednotlivé kroky, ktoré treba vykonať, EDIS a tú cestovnú mapu. My v, v Európskom parlamente by sme mali k tomuto prispieť. K EDISu sme napríklad nedali svoj názor, čiže tu v podstate len obvineme radu, lebo aj my sme zodpovední. Ja som nebol medzi tými, ktorí boli proti tomuto opatreniu, ale je to tak. Um, ďalšie, ďalšie zostava parlamentu snáď bude schopná tento nedostatok v našom regulačnom rámci napraviť a podarí sa snáď v ďalšom kole budovania bankovej únie a tu sa vraciam k tomu, čo povedali kolegovia predtým, odstrániť tie prekážky bankovej integrácii, ktoré momentálne existujú. To, to neznamená, že vytvoríme systém rovnaký pre všetkých. Máme malé banky, komunitné banky, tie chceme tiež podporovať, ale musíme vykonať krok vpred v našej schopnosti cezhraničného bankovníctva a jeho integrácia. Mali by sme e, rozbiť tento začarovaný kruh, ktorý vedie k fragmentácii nášho bankového systému. Ja dúfam, že nasledujúce volebné obdobie bude schopné tieto kroky vykonávať, tak povediať, paralelne. Takže vám všetkým chcem veľmi pekne poďakovať a dúfam, že keď sa zídeme na budúce, tak budeme v pokročilejšej fáze budovania tohto komponentu bankovej únie. Takže chcem naozaj poďakovať Andrejovi Henryovi, pánovi Gersanemu a môjmu spolupredsedovi a chcem vás informovať, že e, je naplánovaná recepcia, ktorá sa a, a e, koktejlová večera v Dome európskej histórie na ktorú vás pozýva Rumunský parlament a Európsky parlament. Ďakujem veľmi pekne. Teraz, pán Janku, ja by som chcel poďakovať e, zamestnancom a ostatným pracovníkom, parlamentu, osobitne tlmočníkom. A všetkým vám želám príjemný večer a uvidíme sa, ak nie na recepcii, tak zajtra.